dom dokumentu z e, konferencie predsedov hľadom zredne e, výboru. Hlasa, o tom sa bude hlasovať v, e, vo štvrtok. A prvé pozmeňujúce návrhy musí, musíte podávať do stredy do 9. hodiny. To je teda lehota. Teraz náš pracovný plán ktorý bol schválený 4. E, februára podľa článku 149 na konferencii predsedov. Politické skupiny požiadali o to, aby dnešné zasadanie bolo predlžené do 22. hodiny. Namieta niekto proti takémuto postupu? Nie. Takže dnešné zasadanie pre, predlžené do 22. hodiny. A čo sa týka autorka, tak tam nemám predložené žiadne návrhy zmien, teda prechádzame stredne, alebo chce sa niekto vyjadriť? Mr. President, can I make... Pán predseda, takže žiadosť v súvislosti s najdôležitejšou príležitosťou eh, pre poslancov na vyjadrenie. To sú eh, jednominútové prejavy čo sa týka toho času, je to len pol hodina na každom e, zasadaní plenárnom. Malo by to byť predlžené tak, aby sme mali príležitosť sa k tomu vyjadriť trochu širšie, tak aby nám to potom povedali aj časové možnosti. Ja, a kolege, die ein Minuten... Áno, čo sa týka tých e, jednominútnych prejavov, tak tie sú naplánované aj dnes. Dnes máme na programe tieto prejavy. Máte tam veľa času sa vyjadriť všetci. OK. Dobre. Takže môžete sa dnes každom prípade vyjadriť. A pokiaľ si myslíte, že by sme to mali zmeniť v zasadacom e, našom poriadku rokovacom, tak e, o tom sa už aj poradia na konferencii predsedov. Ale čo týka dneška, myslím si, že tam je stanovený dostatočne veľký časový interval na tieto prejavy. Takže útorok nemám žiadne návrhy na zmenu. Ďalej streda humanitárna kríza v Iraku a v Sýrii následkom násilia zo strany islamského štátu. Zelení navrhujú zmenu návrhu na humanitárna kríza v Iraku a v Sýrii, predovšetkým v kontexte IS, islamského štátu. Bude rozhovoriť Elin Smith k tomuto. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Viem, že toto je pomerne nekontroverzná téma. Skrátka, dobre, je to jednoznačne eh, nazvané uznesenie ktoré má spôsobiť eh, alebo ktoré má preskúmať eh, pôvody násilia, ktoré spôsobuje islamský štát. Je to samozrejme opovrhnutia hodné, je tam veľmi veľa ďalšieho násilia, ktoré spôsobuje zásadnú humanitárnu krízu. A podľa nás eh, často, čisto podčerknúť IS je nesprávne a vlastne zavádzame tým celkový pohľad. Musíme hovoriť o humanitárnom kontexte v Iraku a v Sýrii. Samozrejme, musíme brať do kontextu islamský štát, ale aj celý širší obraz, o ktorom hovoríme, lebo humanitárna kríza má viac zdrojov než len islamský štát štát a verím, že kolegovia podporia túto snáď zmysluplnú zmenu. Ďakujem, takže chcel by niekto podporiť tento návrh? Chcel by niekto tomu niečo povedať? Chcel by sa vyjadriť niekto proti tomuto návrhu možno? Also möchte niemand gegen takže nikto sa nechce vyjadriť proti tomuto návrhu. Dobre, takže môžeme o tom hlasovať. Kto podporuje tento návrh, môže zdvihnúť ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže je to schválené. Takže streda, taktiež EPP, vyhlásenie e, komisie. Máme tu pani Grosse, ktorá sa k tomu vyjadri za EPP. Ďakujem. Pán predseda, hovorím za pána Mela, ktorý ešte tu nie je. Chcem, e, aby sme doplnili na náš plenárny program teda rozprávu s uznesením ohľadom energetického prepojenia sietí v rámci dokončenia spoločno-energetického trhu. Rozvoj prepojených sietí v Európe to je potrebné. Netýka sa to len Iberského poloostrova, ale aj napríklad Pobalského regiónu, takže komisia by mala byť upozornená na to, aké opatrenie tam potreba prijať. Ďakujem za podporu predom. Takže kto by chcel podporiť tento návrh? Pán Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Știți foarte bine, statele Ďakujem pekne, pán predseda. Ako určite viete, členské štáty, ktoré sa zaujímajú o potenciálne prepojenia v rámci energetickej siete, ktoré umožňujú užšie prepojenie európskeho trhu, a vytvorenie širších európskych sietí. To všetko má vytvoriť bázu pre energetickú úniu Európskej únie a teda EPP podporuje diskusiu, ktorá by mala na konci takéto uznesenie. Ďakujem. Takže je niekto proti tomuto návrhu? Pán Nika. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, skupina socialistov a demokratov namieta proti tomuto návrhu z dvoch dôležitých dôvodov. Poprvé, vo výbore ITRE je správa z vlastnej iniciatívy, ktorá momentálne je eh, na stole a skúma práve túto tému a bude predložená na budúcom stretnutí. No a ďalší dôležitý dôvod, prečo namietame, je, že za dva týždne budeme mať eh, predstavený plán, ktorý má predstaviť pán eh, podpredseda komisie Ševčovič a má to byť širokosiahlý plán, ktorý bude hovoriť práve o tejto veľmi dôležitej téme dopravy a ktoré by mal do istej miery práve vyriešiť túto tému a mal by ponúknuť riešenia k celému radu otvorených otázok, eh, najmä čo sa týka tých myšlienok, ktoré pán Ševčovič plánuje predložiť a pre, za, zahrňa to okrem iného prepojenie Iberského poloostrova, Baltského regiónu, Stredomoria a severo, e, južnej a juhovýchodnej Európy. Takže je to veľmi dôležité, aby sme o tom diskutovali vtedy, keď to budeme mať na stole, čiže 25. februára, keď tá téma reálne príde a komisia ju predloží a vtedy bude možno lepšie skúmať energetické trhy v Európe ako celok. Pán Lambert, vychádzam z toho, že sa taktiež chcete vyjadriť proti tomuto návrhu, áno. Sie hatten sich ganz früh gemeldet, dass Prihlasili ste sa úplne na začiatku, ako keby ste chceli hovoriť na podporu tohto návrhu. Dobre, takže môžeme hlasovať o tomto návrhu. Kto podporuje návrh pani Grostec? Zvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže zamietnuté. ebenfalls für Mittwoch. Takže ďalej, taktiež streda. Jednotlivý Poslanci sa teda vyjadrujú k vyhláseniu komisie. Máme tu pána Marka, Marka Jurka, ktorý sa konkrétne vyhlásil o dôvodneniu tejto, tohto návrhu. Takže zatiaľ, čo tu sedíme, tak sa vlastne koná 70. E, výročie konferencie v Jalte. A pre polovicu európskych krajín tak taktiež to v podstate priniesú určité zmeny. Napríklad nám to vzalo slobodu alebo aj národnú identitu a napríklad Nemecku to vydlažilo cestu v podstate k rozdeleniu krajiny. Takže táto konferencia na Jalte bola veľmi dôležitá a mali by sme toto dôležité výročie, nemali by sme ho prehliadnúť, mali by sme o ňom diskutovať, o tom, ako to vyzerá dnes, aké sú následky tejto konferencie a mali by sme to taktiež spojiť s príslušným uznesením. Kto by chcel podporiť tento návrh? Alebo proti? Pán Lambert, prosím. Monsieur le Président, je crois que tout le monde réalise. Vážený pán predseda. Vážený pán predseda, tá ešte raz Neviem, či si uvedomujeme eh, tú zásadnú dôležitosť konferencie na Jalte pre Európu, ale nepomínajme si dve rôzne veci. Toto je volený orgán, politický orgán, ktorý nie je rozhodne nejakým združením historikov a naozaj si myslím, že by sme mali využiť eh, historické udalosti eh, na to, aby sme si ich možno pripomenuli, ale nemali by sme spätne vykladať historické udalosti tak, aby sme poslúžili záujmom niektorých z nás. Takže pripoveďme si to, ale ja som si istý, že teda viacerí z nás sa zaujímajú históriu, ale toto fórum nie je správny priestor na to, aby sme diskutovali o výklade histórie. Ďakujem. Pán Leberc, pán Viaštovský. Vysoká izba. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Veľmi veľakrát Európsky parlament už diskutoval o historických udalostiach. Diskutovali sme do veľkej hĺbky napríklad o 100. výročí Prvej svetovej vojny. A dá sa povedať, že ktokoľvek, kto sa podpisuje pod princíp solidarity a pravdy, nemôže ignorovať dopady a udalosti, ktoré spôsobila Jalská konferencia. Tá dramaticky rozdelila Európu. A v podstate e, odložila alebo oddialila o 50 rokov myšlienku európskej jednoty. Je to veľmi dôležité nielen pre ľudí z Bulharska, Lotyšska, Slovenska, Chorvátska e, a z ďalších krajín, ktoré takýmto spôsobom boli ovplyvnené. Je to kľúčové pre nás všetkých, ktorí si vážia európsku solidaritu. A teda tu je moja prozba a tá je určená nám všetkým, nielen teda členom EPP a socialistom, zeleným, ale nám všetkým, aby sme naozaj možno diskutovali e, naprieč všetkými rozdielmi. Je to jeden z najdôležitejších e, okamihov pre dejiny Európy. Môžeme hlasovať tento návrhu. Kto je za, môže zvinúť ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Bolo to jednoznačné. Ale prosím, pokiaľ chcete, tak to môžeme elektronicky preveriť. Takže môžete hlasovať elektronicky. Takže hlasovali ste všetci. zatváram hlasovanie. Takže 82 za a 194 proti, 30 sa zdržali zamietnuté. Teraz prechádzame k štvrtku. PPP tam chce mať e, diskusiu e, s komisiou ohľadom e, zneužívania detí na internete s uznesením a bude hovoriť pani Holmajer na odôvodnenie tejto žiadosti predstávaš kolegovia, teraz sa to pokúsim ešte zdôvodniť, prečo by EPP chcela sa pokúsiť túto veľmi komplikovanú tému sexuálneho zneužívania detí tam mm, pridať a spoločne s uznesením. Ja som by som sa chcela pripojiť k spoločnému uzneseniu Aliancia 50 štátov, sú tam takmer všetky členské štáty EÚ v rámci tejto aliancie. Mali by sme tým jasne, verejne povedať, že pre nás sexuálne zneužívanie detí a riešenie tejto problematiky je našou prioritou. A musíme sa spoločne proti tomuto vyjadriť, chceme proti tomu spoločne bojovať. Potom vo výbore LIBE príde nejaká iniciatívna správa alebo nejaké ďalšie správy a tým chcem jasne ukázať, že nebudeme sa len nečine prizerať tomu, ako sú tisíce detí zneužívané, ale že chceme bojovať. Takže toto by bol taký štartovný výstrel, že by sme sa chceli takéto iniciatíve pripojiť. Ďakujem. Pani Koraca Bilot by sa chcela vyjadriť za tento návrh na podporu. Vážený pán predseda, nie je jediný rodič v Európe, ktorý by nebol znepokojený číslami Europolu, ktoré hovoria same o sebe. Sú tu deti vo veku nižšom ako dva roky, ktoré sú zneužívané a sú predmetom násilia na internete naše deti už žijú na internete. To, čo vás žiadame, pán predseda, je to, aby sme o tom mali len diskusiu s uznesením. Nemôžeme poprieť a ignorovať to, že tento program existuje a že znepokojuje občanov Európy. Tá tento problém, že existuje. Skrátka, dobre, nemôžeme zabrániť tomu, čo títo kolegovia chcú povedať počas diskusie, takže prosím, hlasujte za, aby sme mohli diskutovať. Nemôžeme ignorovať, že tento problém jestvuje. Iman. Takže chcel by niekto sa vyjadriť proti tomuto návrhu? Nie. Takže môžeme hlasovať, kto je za, môže zdvihnúť ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Damit ist der Arbeitsplan festgestellt. Takže náš e, pracovný plán je teda hotový. Pán Klicos, pán poslanec Klicos sa chce ešte vyjadriť. Ja by som chcel navrhnúť, aby náš parlament sa zaoberal špecifickou diskusiou, ktorá tu dnes ešte musí byť vedená a týka sa situácie v Grécku. Myslím si, že je to naozaj bezpodmienečne nutné. Tak aby si tu nikto E, šíril nejaké názory, ktoré nezastupujú názor nášho parlamentu a ja považujem za poltovania hodné, že ste vy, pán predseda, boli v Grécku a neprediskutovali ste to predtým s nami tu v parlamente, takže predložili ste tam vlastné stanovisko alebo európske stanovisko, stanovisko parlamentu alebo nejaké tretie stanovisko. Situácia v Grécku je kritická, takže treba o nej diskutovať. Ja už som hovoril, že sa blíži deň, kedy e, v Grécku sa budú konať veľké zmeny. No a teraz sa všetci snažia klásť gréckému ľudu do cesty prekážky. A veritelia veľmi tlačili na Grécko a Grécko by sa teda toho chcelo oslobodiť. Ďakujem, pán Glecos, takže tá, tento návrh prišiel trochu neskoro, takže navrhujem, aby vaša politická skupina zopakovala vaše želanie ešte pri ďalšou, konferenci- pri ďalšou konferenciou predsedov. Ďalej. A teraz nasleduje ďalší bod programu a to